Preto si to vyžaduje z mojej strany jedno vysvetlenie, o ktorom dúfam, že sa mi ho podarí čo najnekomplikovanejšie predostrieť. Po otvorení hlasovania na vašich eh, obrazovkách, na vašom mieste eh, budú eh, následovné otázky vysielané. Poprvé predmet voľby, voľba podpredsedu, potom to budete mať zoznam kandidátov a uvidíte tam počet voľných kresiel. Takže bude tam 9 kandidátov a kandidátiek a zároveň e, sa tam bude spomínať, že je len 8 voľných miest. Meno kolegu alebo kolegyne, ktorých chcete zvoliť, môžete označiť tak, že pod obrazovkou stlačíte práve tlačítko. Pod o, o, e, monitorom máte práve tlačítko, keď ho stlačíte, tak e, tam bude vyznačené meno vášho kandidáta, zviditeľní sa. Ak potom chcete zvoliť e, daného kolegu, musíte stlačiť e, tlačítko plus, tlačítko áno a to je ľavé tlačítko e, na hlasovacom e, prístroji. Takže označenie mena toho, o ktorom chcete hlasovať, e, to sa deje pomocou pravého tlačítka a samotný volebný proces pomocou ľavého tlačítka. Potom uh, budete mať modrú, modré svetielko vám tam zabliká, modrá kontrolka. Bude to e, preto svietiť, pretože je to tajné hlasovanie, nikto nebude vidieť, ako hlasujete. Keď bude e, svietiť toto modré kontrolné svetielko pred menom, e, bude vyznačená hviezdička. To znamená, keď ste niekoho zvolili, bude označený hviezdičko a týmto táto voľba je vybavená. aby toto hlasovanie ostalo tajné a nikto nevidel, koho ste e, zvolili, ak chcete vo vašom zozname e, sa pohybovať hore a dolu. Môžete to robiť pomocou kurzora. To znamená, zoznam tých, ktorých treba ešte zveliť, e, zvoliť. Tým e, v tomto zoznamom musíte prechádzať hore a dole e, pomocou pravého tlačítka. Ale keď už raz ste niekoho zvolili, tak potom je tam tá hviezdička a týmto vlastne sa ukončuje volebný proces. Kým neukončím volebný proces, môžete hlasovať. Môžete prechádzať horu, e, hore dolu týmto zoznamom. Až keď e, vlastne ukončím volebný proces, nemôžete už viac e, stlačiť to tlačítko plus alebo anulovať váš hlas. Teraz si to vyskúšame, budeme mať skúšobné hlasovanie. aby sme si skontrolovali, či všetky kolegyne a kolegovia sú už dobre oboznámení s týmto volebným postupom. Spýtam sa teraz ešte raz e, technikov, či som to všetko správne vysvetlil. Áno. Povedzte nám prosím ešte raz, kde je tento kurzor, e, ktorým sa môžu e, kolegovia pohybovať hore a dolu. Dobre, vidím, že všetkému rozumieme. Bude tu mať teraz mena eh, nasledovných spevákov. Johnson, Jesse Norman und Luciano Pavarotti. Hier oben und auf ihren Bildschirmen. Tu hore aj na vašich obrazovkách budú tieto mená. Budeme mať teraz skúšobné hlasovanie.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 sa dostavia. Všetci umelci sú asi ešte v skúšobni. Pán Pavarotti. bitte noch um einen moment geduld ja. prosím vás ešte o moment strpenia. football players ja. Mhm. we could also take former prime ministers also a possibility. by sme si tu mohli eh, zvoliť zoznam bývalých premiérov to by bola tiež jedna z možností. monsieur le président je ne sais pas le test n'a pas l'air de fonctionner mais est ce que c'est un nouveau. pán predseda zdá sa že to s tým testom nefunguje. je to nový koncept e, tajnej voľby že nebudeme vôbec vedieť koho volíme to je ten nový koncept tajného hlasovania? ich warte noch mal fünf minuten tut mir leid ich weiß nicht warum die ešte musíme počkať päť minút je mi to ľúto neviem prečo nám tu nefunguje technika prosím vás o e, trpezlivosť So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe vert? Monsieur Carreras. Pán Lambert, koho teda navrhu, navrhujete pre skupinu zelených? Pána Carrerasa? Výborne, tak môžeme začať. Otváram teraz hlasovanie. okay. kolleginnen und kollegen abgestimmt. Vážení kolegovia a kolegyne, prosím ukončite hlasovanie. A ste, už ste sa oboznámili s našim stravým parkom? Je tu niekto, kto e, má otázku na techniku? Pýtam sa ešte raz, e, e, obozomili sa všetci kolegovia s technikou? Všetci kolegovia hlasovali? Tak potom uzatváram toto kolo hlasovania. So. Takže Odovzdaných hlasov bolo 694 e, a platných e, bolo 672,27 e, neplatných. Dobre, ne, bol volený nikto. Vielen Dank. Ďakujem. Teraz ideme k elektronickému hlasovaniu. Ešte raz eh, čítam eh, mena kolegov a kolegyň. Eh, v abecednom mm, porade musíme hlasovať o kandidátov Castaldo Kreto, Čarnecký, Guillaume, Lambsdorff, Lunaček, Papadimulis, Ren. Un zasúdi. Der Wahlgang. Otváram eh, hlasovanie. Ich hoffe jedenfalls, dass Ihnen. Dúfam, že môžem ho otvoriť, že to dokážem.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 Pán predseda, ešte krátka otázka, pretože e, tu e, boli e, nezhody o tom, že keď máme 8 ľudí na hlasovacom zozname, tak musíme minimálne 5 voliť. Nie, môžete jedného voliť aj, ale najviac si môžete 5 hlasov dať. Nemusíte nikoho voliť, ako chcete. No najviac môžete dať 8 hlasov. Aber es sind nur acht zu wählen. No len no osmých máme na e, zvolenie. Nee. Also wir müssen das nochmal klarstellen. Wir Takže musíme to ešte raz vyjasniť. Máme 9 kandidátov, ale uh, len 8 uh, eh, eh, miest alebo postov, ktoré uh, budeme udeľovať, takže 9 hlasov preto uh, neplatí. Takže ešte raz uh, sa uh, pýtam, že uh, či uh, ľudia kolegovia ešte sa zaoberajú s voľbami, či ešte volia? Nie, zdá sa, že už nevolia. Tak sa teraz uh, úradne pýtam, či všetci kolegyne kolegovia uh, odhlasovali. Či všetci, či všetci kolegyne kolegovia už hlasovali. Tak, potom sú voľby uzavreté. Abgegebene stimmen hlasovalo 704 platných, 691 e, hlasov, neplatných 13 hlasov, kvalifikovaná e, väčšina e, bola 346, pani Kreto bola zvolená 406, pani Gio 406 zvolená, pán Zasuli 394 zvolený, pán Lansdorf nezvolený, pani Lonáček 244 nezvolená, pán Čarnecký 243 nezvolený, pán Patobilis 210 nezvolený, pán Kastalda 115 nezvolený. Takže potrebujeme ešte tretie kolo volieb. Pýtam sa najprv tých zvolených. frage zunächst die gewählten ob sie ihre wahl Pýtam sa zvolených, či príjmajú svoje zvolenie, alebo niekto nechce prijať svoje zvolenie. Takže sú všetci zvolení a teraz ideme s rovnakým postupom do tretieho kola volieb. Chcem upozorniť na to, že v treťom kole volieb chcem na to upozorniť, že v treťom kole volieb stačí jednoduchá väčšina. Pán Luke? Herr Präsident, können Sie bitte erläutern? Pán predseda, môžete prosím vysvetliť, že ako je možné, eh, že